je postúpené ďalej príslušnému výboru, teda výboru pre e, právne záležitosti. Ďalšie oznámenie dostal som do strany skupiny ALDE a e, zelených e, určité žiadosti do, na vymenovanie do parlamentných výborov. Tieto e, zoznamy budú v zápisnici tohto zasadnutia, budú prijaté, pokiaľ nikto e, nevyjadri svoj nesúhlas s týmito návrhmi. A chcel by som vás takisto poinformovať, že